politické skupiny spolupracovali veľmi dobre pri príprave tejto správy a to sa nedieje každý deň. Výsledok bol pozitívny. Ďakujem veľmi pekne všetkým za spoluprácu. Ďakujem teda veľmi pekne a blahoželám vám k práci, ktorú ste urobili. Takto sa dostávame ku koncu tejto rozpravy. Hlasovanie o uznesení sa bude konať e, dnes o 12.00. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. A je to otázka na ústne zodpovedanie a týka sa poštových služieb. Je to od výboru pre dopravu a cestovný ruch. S otázkou príde autor Brian Simpson, má na to 5 minút. Ďakujem pekne, pán Ja budem hovoriť teraz v mene výboru pre dopravu a cestovný ruch, pretože som jeho predsedom. Tí z nás, ktorí sledujú proces liberalizácie poštových služieb, iste vedia o tom, aký zdlhavý a komplikovaný proces to bol už zo samotného počiatku, koncom 80. rokov. Európsky parlament veľmi dbal o to, aby proces liberalizácie nemal opačný vplyv na pracovné podmienky a aby zabezpečil všeobecné poštové služby e, dostupné všetkým občanom. Moderné technológie radikálne zmenili spôsob komunikácie medzi ľuďmi, ale predsa len občania e, radi vidia, keď k ním každý deň prichádza poštár a prináša im poštu. Preto je potrebné začať od toho, aby naše poštové služby sa netýkali len toho, či sa to hospodársky a ekonomicky vypláca, ale je to aj služba pre spoločnosť, ktorú je potrebné podporovať. A práve z tohto základu musíme vnímať vyhodnocovanie tejto smernice, ktorá završí implementáciu um, uzavretia trhu pre otvorenia trhu pre poštové služby do konca tohto roka. Pre tento výbor je dôležité pripomenúť komisii, že tie zabezpečenia, ktoré parlament zakomponoval do tejto smernice v oblasti sociálnej ochrany a poskytovania a financovania všeobecnej služby. Okrem toho je potrebné pripomenúť členským štátom, že oni musia chrániť obe tieto oblasti nie ako to bolo v prípade liberalizácie odvietvia železníc, e, že budú ignorovať túto legislatívu. A tu práve e, je tá dilema, pán predsedajúci, pretože v prvom rade je tu podozrenie, že komisia nebude sledovať e, plnenie týchto aspektov smernice 2008 6, ale bude sa pozerať iba na ekonomickú liberalizáciu tejto smernice a po druhé, že členské štáty budú postupovať veľmi pomaly a nebudú robiť nič v prospech ochrany pracovníkov e, na poštách a všetkých, ktorí sa angažujú v tejto oblasti a nebudú aplikovať príslušne túto smernicu o všeobecnej službe. Preto dve otázky si vyžadujú dve veľmi jasné odpovede zo strany komisie. A tieto dve otázky som obsiahol v tejto otázke na ústne zodpovedanie. Nepožadujeme e, žiadne technické zaklienadla z úst komisie alebo nechceme žiadne citáty zo zmluv. Môj výbor veľmi dobre pozná znenie zmluv. Chceme, aby sme dostali záruku toho, že to, čo sme schválili v smernici 2008-6, e, že sa bude implementovať vrátanie zabezpečenia pracovných miest e, pracovníkov e, poštových služieb e, vo všetkých prípadoch. Chceme zabezpečiť fungovanie všeobecnej služby pre všetkých občanov. Chceme, aby tie štúdie, ktoré sa požadujú v smernici, čo sa týka nákladov poskytovania týchto služieb, alebo aspoň dátum na završenie týchto podmienok, aby sa stanovil. Chceme, aby komisia uskutočnila plné hodnotenie dopadu o liberalizácii trhu s poštovými službami a tiež, e, aby vyhodnotila vplyvy v celom tomto odvetví, nielen čo sa týka ekonomických aspektov tohto odvetvia. Na záver, pán predsedajúci, by sme si mohli položiť otázku, prečo táto otázka e, sa teraz ocitá na programe parlamentu. Nuž žiaľ, odpoveď je tá, že je tu podozrenie, dokonca akýsi pocit nedôvery, že keď po mnohých rokoch e, sme sa dostali k plnej realizácii tohto odvetvia, členské štáty budú ignorovať e, články, ktoré sa týkajú služieb a spoločenských aspektov e, a komisia im to bude tolerovať. A to nesmieme pripustiť. Európsky parlament nie je ochotný prizerať sa rovnakému debaklu v prípade poštových služieb, ako tomu bolo v prípade železníc. Členské štáty musia plniť všetky ustanovenia smernice 2008-6 a komisia musí pozorne sledovať, aby sa tak dialo. Ak sa to totiž nestane, bude to nesplnenie základných povinností. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Brian ukončil si presne v 5 minútach. To bolo skutočne veľmi úspešné. Teraz e, dáme slovo pánovi komisárovi Barnierovi, aby zareagoval na túto otázku v mene komisie. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Simpson, dámy a páni. Už je to zhruba 7 či 8 mesiacov, čo pôsobím v Európskej komisii a dosť často ste počuli z mojich úst aj v tomto pléne, keď to bolo 30. januára na vypočutí, že sa snažím o to, aby sme zadržali našej misie zachovania dostupnosti všeobecných služieb. Chceme zjednotiť eh, jednotný trh a Chceme to zjednotiť s možnosťami našich občanov. Opätovne to uvediem v októbri, keď budeme prezentovať e, legislatívu na zabezpečenie jednotného trhu. Chceme dosiahnuť rovnakú vec. Chceme podporovať fungovanie jednotného trhu. Je to trh, v ktorom sa vytvárajú pracovné miesta, ale zároveň chceme zachovať aj ľudskú a sociálnu dimenziu tohto trhu. Okrem toho chceme, aby tie všeobecné služby boli poskytované, teda aby sme splnili našu všeobecnú úlohu. E, chcem sa poďakovať za túto otázku. Hovoríme tu o reforme poštových služieb. Nie je to žiadna novinka. E, nevenujeme sa tomu len niekoľko mesiacov. E, tento proces prebieha už veľmi dlho a 1. januára 2011 to nadobudne účinnosť v 16 členských štátoch. To je 95 celkového rozsahu poštových služieb v Európskej únii. Chcem opätovne zdôrazniť, že tento reformný proces už pripravujeme veľmi dlho. Začali sme oznámením v roku 1992, potom zelená kniha a Máme tri smernice na túto tému, ktoré demonstrujú toto zanietenie a je tam mnoho demokratických e, opatrení. Tretia najostatnejšia smernica, e, ktorú nepochybne veľmi dobre poznáte, pán Simpson, bola schválená v roku 2008 a získala si podporu Európskeho parlamentu a veľkej väčšiny na Rade ministrov. 25 členských štátov vtedy hlasovalo za túto reformu teda podľa mňa tento proces bol veľmi transparentný, nedal sa zatvorenými dverami, neprišiel e, ako blesk z jasného neba. Je to reakcia na potreby tohto odvetvia. Musím pripomenúť, že 95 miliard eur je zisk z tohto, 5 miliónov pracovných miest, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia teda je to skutočne veľmi dôležité odvetvie, pretože nám umožní inovovať, posunúť sa vpred, e, byť, e, držať krok s dobou a plniť očakávania užívateľov, občanov alebo firiem. Teda naplnenie tohto jednotného trhu, ak e, teda bude sa odvieť dobrého základu a od vhodných opatrení, myslím si, že Všetko je dôkazom toho, že chceme inovovať a chceme sa prispôsobovať zmenám. Hovoríme tu o hospodárskom raste, hovoríme o lepších službách na to, aby sme dokázali lepšie reagovať na potreby našich občanov. Toto sú teda výzvy, ktoré sú pred nami. Sú to osobní operátori, e, títo súvisia s hospodárskym a sociálnym vývojom Európskej únie. Máme šťastie, pretože už dlho pripravujeme e, rozvoj tohto sektora poštových služieb tým, že pracujeme na koherentnej reforme Máme nové technológie, ktoré majú priamy vplyv na spôsob komunikácie. Okrem toho ehm, sa rozširujú elektronické poštové služby, preto zaznamenávame nové formy využívania služieb zo strany občanov a taktiež sú to hospodárske krízy, finančné krízy, ktoré budú mať tiež vplyv na výsledky. Pán Simpson, veľmi správne ste povedali, že je otázne, či môžeme e, skutočne veriť, že tento proces bude úspešný či získa vhodnú reakciu. E, komisia si myslí, že môžeme tomu veriť. E, no, komisia predovšetkým sa domnieva, že splníme ciele Zelenej knihy z roku 1992. Je to veľká výhoda pre Európsku úniu a vďaka tomu budeme schopní prekonať túto krízu. Chceme, aby naši operátori boli efektívni, aby boli najlepší na svete. Chceme, aby naše poštové služby boli najlepšie na svete. Chceme najlepšiu kvalitu a chceme, aby rámec e, fungoval správne. Okrem toho, čo sa týka tejto smernice, myslím si, že máme dobrý základ Máme tu národné regulačné orgány, ktoré môžu zasiahnuť v tomto procese, to je veľmi dôležité a budú sa na tomto podieľať. Kontrolujeme tento proces a máme taktiež národné regulačné orgány, ktoré tiež sa snažia o to, aby tieto povinnosti, čo sa týka všeobecnej služby, sa dodržiavajú. Ja si dovolím tvrdiť, že toto je veľmi dôležité. A ďalej je potrebné zabezpečiť taktiež financovanie. Okrem toho, odklad tejto reformy e, nie je v záujme nikoho z nás. Bolo by to zlé z finančného hľadiska, e, stiažilo by to prístup na tento trh a bolo by to negatívne pre všetkých aktérov v tomto odvetví. Myslím si, že by to viedlo k príliš pasívnemu postoju e, tohto odvetvia a nebolo by to pozitívne pre nikoho. Chápem, čo hovoríte, počúvam, e, čo hovoríte, máte obavy o pracovné miesta, ja to veľmi dobre chápem. Viem, že v poštových službách je mnoho pracovných miest v Európskej únii. Rád by som pripomenul tretiu smernicu, ktorá poskytuje dosť veľký manevrovací priestor e, preto, aby zohľadnili aj sociálne aspekty je potrebné z pohľadu komisie zohľadňovať sociálne aspekty v príprave otvorenia tohto odvetvia s poštovými službami. Pán Simpson, prosím, zohľadnite toto, že takéto sú podmienky a požiadavky a snažíme sa o to, aby sa dodržiavali. V roku 2013 všetky členské štáty už budú aplikovať túto reformu a v tomto roku, v roku 2013, komisia pripraví správu, preloží ju parlamentu aj rade. Bude to správa o hodnotení dopadu. Taktiež pripravujeme ďalšie štúdie. Chcem poukázať na prácu v mojom sektore, ale tiež čo sa týka kancelárie pána Barosa. Isté, že sú tu podmienky, ale v každom prípade v roku 2011 chceme, aby vznikla skupina pre dialog užívateľov. Už máme takúto podskupinu a okrem toho by som bol rád, keby sme zriadili skupinu užívateľov tak, aby firmy, občania, ďalej odborové organizácie, ktoré zohrávajú takú dôležitú úlohu v tomto smere a taktiež parlament, aby všetci títo aktéry sa mohli stretnúť za jedným stolom a aby mohli hovoriť o tom, čo sa deje priamo v teréne. Chceme, aby sledovali prípravu správy a tiež, aby pravidelne prebiehal dialog, aby boli všetci informovaní o tom, čo sa deje a ako prebieha príprava tejto reformy. Toľko som vám chcel povedať, pán Simpson, a chcem vyzvať vás aj všetkých ostatných poslancov, aby sa snažili o to, že táto skupina užívateľov bude fungovať čo najtransparentnejšie a čo najefektívnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz eh, sa slovo hlásia jednotlivé politické skupiny za EPPP. Eh, dostáva slovo eh, pán Ferber na dve minúty. Vážený pán komisár, kolegyni, kolegovia, keďže som spolupôsobil pri, pôsob, pri príprave tretej smernice som rád, že teraz je táto téma na program rokovania. Podľa mňa je to dôležité. Najskôr treba ukázať, čo sme vypracovali e, od času e, zelenej knihy od roku 92 a potom ide o kvalitu poštových služieb v Európe, ktoré sa podstatne zlepšili. Pamätám si, že pred dvomi e, volebnými obdobiami som povedal, že je obvykle bežné, že sa dovolenkári viacia z domov skôr, než e, tá pohľadica, ktorú poslali z dovolenky. A to sa medzi tým zmenilo došlo k podstatnému zlepšeniu kvality e, v cezhraničnom styku. Zlepšila sa kvalita aj v rámci členských štátov v ich vnútri. Keďže je tu povinnosť všeobecnej E, poštovej služby, ak to do, dosiahneme takéto zlepšenie v rámci celej e, Európy, tam, ak dosiahneme e, zlepšenie poštových služieb, je dôležité, aby sme toto, toto zlepšenie len dosiahli, ale aj udržali. Pán komisár upozornil na mnohé kompromisy a teraz ide o presadenie a uplatnenie tretej smernice ktoré ehm, nastane od 1. januára 2011, to je dátum úplnej liberalizácie. Ide o trvalé zabezpečenie tejto univerzálnej služby a chcem počiarknúť to, čo odznelo v otázke. Ide o spojenie. To bol kondicio sine qua non tretej smernice. Teda ide o to, aby nedošlo k zlepšeniu pracovných podmienok, ale to, čo je v rámci sociálnych štandardov a ochranných mechanizmov eh, v členských štátoch, to má platiť aj od, po 1. januári 2011. Budeme na to dávať pozor a eh, eh, nebudeme sa pýtať na to ústne nie len dnes, ale naozaj budeme starostlivo sledovať písomné správy komisie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Ferber. Teraz za socialistov dve minúty dostáva Um, pán Elkadrahy, ďakujem pán komisár, ďakujem pán predseda za odpoveď. E, vediete dialog s používateľmi, to je dobré a pekné, ale teraz potrebujeme ešte oveľa viacej. Naozaj e, boli ste e, kritickí v určitých veciach Ehm, je potrebné zabezpečiť vyššiu dynamiku, ale zatiaľ neboli vypracované eh, dva prvky a nie sú tu dostatočné garancie. A to sú eh, pracovné podmienky, teda sociálne otázky a teraz financovanie ehm, tejto univerzálnej poštovej služby. To naozaj musí eh, existovať, ako hovorí smernica. Pokiaľ ide o tie sociálne aspekty, tu musia členské štáty zasiahnuť a v tom sa nasazadovať nie je však, nie ide však o to, aby sme, aby, ide však o to, aby sme vytvorili rovnaké podmienky pre, medzi uh, novými operátormi a bývalými monopolmi. Um, vieme, že pracovné, um, personálne náklady sa v tejto oblasti veľmi vysoké. Um, musíme však byť proti uh, nevhodným pracovným podmienkam. univerzálna poštová služba znamená aj povinnosti v, aj v oblastiach, ktoré nie sú veľmi husto osídlené. V zásade tu sa platí, tu platí občania viacej než e, v ostatných oblastiach. Takže tam by mala byť táto služba a e, z rozpočtov členských štátov to v súčasnosti pôjde ťažko. Pýtam sa, e, pán komisár, či súhlasíte s tým, aby významným cieľom tejto smerni smernice bola aj horizontálna a teritoriálna súdržnosť, ktorá sa ťažko dosahuje. No a potom po druhé, e, v smernici hovoríte o, v správe hovoríte o roku 2013, ale neboli by ste sa krátkodobo zameriavať na um, účinky smernice, najmä v súvislosti e, s týmito dvomi vecami, o ktorých som hovoril, to je univerzálna služba a sociálne otázky a finančné otázky. A potom, pokiaľ ide o dialog na európskej úrovni medzi členskými štátmi, tak aby sa do toho boli zainteresovaní všetci um, zamestnanci. Del grupo liberal, tiene... Ďakujem. Teraz za skupinu liberálov. Skača Majser. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda žijeme v Európe, v ktorej chceme, aby ľudia mohli dobre spolunažívať a kde budú mať prístup k tým oblastiam života, ktoré sú pre nich dôležité. Vieme veľmi dobre, že dochádza k demografickej zmene v Európe. To znamená, že v niektorých oblastiach žije primalo ľudí. Napriek tomu chceme, aby všetci občania dostali to, čo potrebuje, na čo majú nárok. A medzi to patria aj poštové služby. Potrebujeme teda zabezpečiť univerzálnu poštovú službu. A teraz sa tu objavuje otázka, ako zabezpečiť poštové služby v podľahlých oblastiach, keďže je tu práve v týchto oblastiach menej peňazí a ako im zabezpečovať donášku pošty za primerané mzdy pre poštárov a pracovníkov poštových služieb. Pán komisár potvrdil, že väčšina členských štátov chce práve toto. A okrem toho tu ešte máme aj stiažnosti užívateľov. To je ďalší problém, o ktorom sme nehovorili, ale keď sa niečo pokazí, tak občania by predsa mali mať možnosť stiažovať sa na konkrétnom mieste. A práve tam, kde je málo ľudí, je aj malá infraštruktúra a nedá sa vždy zabezpečiť práve pre nich aj takéto miesto, kde by si mohli stiažovať. Verím, že toto všetko veľmi komplikuje situáciu a Brian som povedal, že napríklad v železničnom eh, balíku eh, bola komisia tiež zodpovedná za sledovanie implementácie jednotlivých predpisov a tam sa nič neudialo. Aj v iných oblastiach to nevždy išlo tak, ako sme to chceli. Viem napríklad, že v Nemecku máme veľmi dobré predpisy, veľmi dobré úmysly, lenže potom je ťažšie ich realizovať a rýchlo ich realizovať, pretože to je v záujme občanov. A my predsa chceme, aby sa všetko rýchlo realizovalo a chceme ukázať aj poštovným službám, že im môžeme dôverovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Meissner. A teraz mene zelených minútu a pol podpredsedkynia zelených Izabel Duron. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, komisár. Samozrejme, nebudeme spochybňovať transparentný demokratický proces, ktorý viedol k vytvoreniu e, tejto smernice a súhlasím s tým, že musíme monitorovať implementáciu smernice. Ale v akejkoľvek demokracii a demokratickom procese potrebujeme hodnotenie smernice, jej implementácie, jej účinkov. Sú tu určité nuancy medzi jednotlivými členskými štátmi. Môžeme hovoriť o zlepšovaní, o lepšej prístupnosti. Vy ste hovorili o rozumnom prístupe. Myslím si, že by bolo rozumné zaznamenať skutočnosť, že vidíme koncentráciu súkromných subjektov na trhu, pretože by sme chceli rozobrať eh, monopol štátu a chceme teda mať viac súkromných podnikov. Neviem, či to naozaj chceme. Vy ste spomínali nejakú regulačnú skupinu, vy ste e, spomínali aj sprievodné procesy. Jednoducho je tu o toho veľa v tomto systéme. Hovorili ste aj o pracovných miestach v Európe a súhlasím so svojím kolegom Kadravým, že treba vytvárať e, nové pracovné miesta, pretože ich je málo a videli sme aj stratu pracovných miest. Samozrejme, že je dôležité viesť dialog medzi rôznymi zainteresovanými stranami, je to dôležité, ale keď chcete, aby trh naplňal požiadavky občanov, tak treba zlepšiť aj poštové služby, pretože poštové služby sú veľmi dôležité. Musíme však analyzovať každý konkrétny prípad, aby sme zistili, čo sa deje dnes. Už je najvyšší čas, aby sme sa pozreli na to, čo tu máme skôr, ako pôjdeme vpred a budeme rozširovať tú medzeru medzi európskymi občanmi a európskou legislatívou. Ďakujem teraz v mene skupiny GUI na dve minúty De Jong. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Komisár Barnier, vy ste to práve povedali sám, že chcete vnútorný trh so sociálnou tvárou Manty kladol veľký dôraz na to, ale čo sa deje v praxi? Mali sme demonstráciu poštových zamestnancov a viem o niekom, kto pracuje už 20 rokov pre pošty a napriek tomu TNT sa postará o to, aby bola prvá vyhodená budúci rok, ale to nie je iba jej situácia, pretože dochádza k prepúšťaniu pracovníkov TNT. TNT má totižto veľkú konkurenciu a Ide o to, že flexibilní e, zamestnanci na čiastočný úvezok znižujú náklady firiem a potom stovky ľudí aj prídu o svoje pracovné miesto. Sú to ľudia, ktorí robili túto prácu celé roky. Prečo sa nerobí nejaký prieskum sociálnych dôsledkov zmien na poštovom trhu, alebo prečo ste ignorovali štúdiu, ktorá sa uskutočnila a ktorá bola k dispozícii na internete? Poštové služby boli radikálne postihnuté aj liberalizačnou smernicou. Dochádza k zatváraniu poštových úradov a teraz hovoríte o vysokých tarifách pre ľudí, ktorí žijú v horách alebo na ostrovoch, teda v odľahlých oblastiach. Komisár, môžete sa teraz postarať o to, aby sme mali štúdiu e, všetkých dôsledkov pre občanov, ako aj pre zamestnancov poštových služieb? Nemohli by ste zaviesť moratórium pre implementáciu smernice, kým nebudeme mať výsledky takéto štúdie? Ďakujem veľmi pekne. Teraz minútu a pol pán Bafton, ktorý hovorí v mene skupiny EFD a v tomto kole bude posledným rečníkom. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď Európska únia nariadila poštovému sektoru, aby sa otvorila aby sa otvoril konkurencii, tak e, zničila veľmi citlivú oblasť, pretože tým sa zničila naša kráľovská e, pošta v roku 1975 sme mali 25 e, tisíc e, pôž, teraz ich máme o mnoho menej. E, poštové služby nemohli ostať otvorené bez vládnej podpory. Tisícky boli zatvorené, mnohé komunity teraz bojujú s nedostatkom poštových služieb. Teraz Európska únia hovorí, že treba aj k dispozícii kvalitné poštové služby celej Európskej únii. My sme ich v Británii mali bola to konsolidovaná služba, ktorá bola efektívna, ceny boli riadené a každý mal prístup k týmto poštovým službám. A teraz tento sektor sa rozdelil na menšie časti spolu s tými ľuďmi, ktorí tam pracovali. Teraz sme to urobili len preto, aby sme uspokojili um, požiadavky súťažného práva. Čo bude uh, teraz ako ďalší krok? Uh, Veľká Británia by mala dostať možnosť uh, vystúpiť z tejto smernice. Ďakujem veľmi pekne, pán Bafton. Teraz si vypočujeme jednotlivcov. Minútu a pol, pán Žoržbach. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, ďakujem pekne vám, pán komisár. Chcem zavolať kolegovi Simpsonovi, ktorý položil správne otázky. Táto liberalizácia ešte len musí ukázať, či plní ten cieľ lepšia ponuka za výhodnejšie ceny a lepšia kvalita za výhodnejšie ceny. E, klasické náklady firiem boli na rozumnej úrovni e, a kvalita bola rozumná, ale musíme si uvedomiť, že došlo k zníženiu tejto ponuky, pretože došlo k rozsiahlej reštrukturalizácii a neboli schopné e, zvýšiť efektívnosť. Podľa mňa je dôležité, aby sme e, zohľadňovali viaceré body, napríklad pracovné právo je potrebné zachovať, to znamená pracovné podmienky a mzdy zamestnancov sa nemusia, nesmú meniť. To sa dá kontrolovať iba tarifnými zmluvami, iba tak bude možné, že zabránime sociálnemu dumpingu. Univerzálna služba, e, sa tu už spomínala dnes viac, e, ďalej rozsiahle doručovanie listov a balíkov. Aj tu je potrebné, aby komisia vypracovala štúdiu o tejto univerzálnej službe. Okrem toho je potrebné, aby sa krajiny držali povinnosti zriadiť nezávislý regulačný orgán, E, tento musí sledovať pracovné podmienky personálu a zohľadňovať aj sťažnosti klientov. Na to, aby to bolo možné, je potrebné, aby mali dostatok personálu. Keďže sa často využívajú elektronické e, možnosti, napríklad v nákupe alebo aj v bankovníctve. E, všetci sa predsa len vracajú k tradičným službám pošty a preto je potrebné posilniť tento sektor. Bol by som rád, keby sa zohľadňovali e, v tomto návrhu aj sociálne aspekty. Chcem oceniť a pogratulovať komisii k tomu, že vedie dobrý dialog aj e, v, s operátormi a že sa tomu bude venovať aj naďalej, ako naznačil pán komisár. Ďakujeme pekne, pán Bach. A teraz na jednu minútu a pol pani Tikau. Gracias, señor presidente, monsieur le commissaire. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, liberalizácia poštových služieb bola naplánovaná na rok 2011. Členské štáty, e, ktoré vstúpili do EÚ roku 2004, by mali mať možnosť posunúť to až do roku 2013, e, toto otvorenie pre konkurenciu. To platie pre e, krajiny, ktoré majú špecifickú polohu alebo topografické údaje, je potrebné upozorniť na to, aby členské štáty zabezpečili, že doručovanie a transport poštových zásielok bolo poskytnuté všetkým občanom bez ohľadu na to, kde žijú, a to 5 dní v týždni za rovnakú cenu v celej členskej krajine, tak ako je to zabezpečené v smernici o univerzálnej službe, je potrebné, aby aj v tejto kríze členské štáty naďalej podporovali dobre fungovanie svojich poštových sietí, aby filiálky a pobočky pôšt boli dostupné aj vo vidieckých oblastiach. Plné otvorenie poštových služieb Európskej únii zavezuje členské štáty k tomu, aby e, zakotvili do tohto návrhu aj finančné možnosti pre univerzálnu službu. To by malo byť flexibilné, pretože od tohto financovania mnoho závisí napríklad kvalita poštových služieb, dobre pracovné podmienky pre pracovníkov pôšt a taktiež e, zabezpečenie toho, že sa bude do toho e, zakomponovávať aj školenie a sociálna starostlivosť o pracovníkov. Komisia teraz musí vykonať e, hodnotenie dopadu pre liberalizáciu poštovej služby v tých členských štátoch, kde je konkurencia už e, schopná vstúpiť do tohto sektora. Je potrebné dbať o to, aby diverzifikácia poštových služieb bola potrebná, aby sme sa dokázali prispôsobiť aj digitálnej ére. Ďakujem pekne. Teraz pán Gallagher. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vnútorný trh s poštovými službami bude uzavretý do decembra tohto roka a mnohí ľudia, ktorí žijú vo vidleckých oblastiach, ja zastupujem mnohých takýchto ľudí, sú zamestnaní eh, v tomto sektore, nielen v Írsku, ale aj v Európe a majú veľké obavy teraz, eh, pretože poštári a poštárky zohrávajú dôležitú úlohu v živote írskej spoločnosti a chcem využiť túto príležitosť a chcem poďakovať im za túto prácu, za úlohu, ktorú zohrávajú a tiež za to, že často pracujú nad rámec svojich povinností. Poštové služby, ako vieme, je viac ako iba sektorom ekonomiky. Je to súčasťou života vo vidieckých oblastiach, najmä v Írsku, keďže 40 obyvateľstva žije v týchto vidieckých oblastiach. Pracovníci v v sektore pôšt sú dôležitým, eh, dôležitou kontaktnou osobou napríklad pre staršie osoby a tie, ktoré sú možno trochu izolované. Je dôležité, aby komisia zabezpečila, že povinnosti univerzálnej služby obsahovali v tomto legislatívnom návrhu aj sociálne aspekty, aby zohľadnili eh, tiež tie povinnosti národných regulačných orgánov. Komisia musí zabezpečiť, eh, aby sa poštové zasielky zbierali a doručovali všetkým občanom v Európskej únii aj v najodľahnejších eh, vedeckých oblastiach, a to 5 dní v týždni v súhľade s platnou legislatívou. A som veľmi rád, že komisia vyhlásila, eh, že sa zriadi skupina eh, pre dialog s užívateľmi. To bude obsahovať aj občanov, aj firmy, aj občanov, aj Európsky parlament my sme pred istým časom sa venovali oznámeniu o pracovníkoch eh, v odvetvi pošty a musíme si uvedomiť, že máme záväzok zastupovať ich záujmy a musíme zastupovať záujmy všetkých občanov a tak, aby občania mali k dispozícii túto univerzálnu službu ešte pred mnohými rokmi. Tomu tak bolo ešte predtým, ako sa začala Európska únia tak rýchlo rozvíjať. Eh, ďakujem pekne teraz pani Lichtenberger na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár ctení kolegovia. Musím povedať, že od tých eh, prislúbených zlepšení eh, vďaka týmto ďalším krokom liberalizácie žiaľ eh, môžem skonštatovať, že sa iba veľmi málo naplnilo. Práve naopak. To, čo sme my ako poslanci dostali ako reakciu, práve hovorí o tom, že došlo k zhoršeniu z Zhoršili sa služby na vidieku, to už teraz dokážeme skonštatovať, a prístup k poštovým službám na vidieku už nie je zabezpečený pre občanov, najmä tam, kde ide o ťažko dostupné oblasti. Okrem toho máme ďalšie pracovné miesta, ale to sú malé pracovné miesta, z nich sa nedá vyžiť. Ehm, maximálne je to iba doplnkový príjem pre danú osobu a pre danú rodinu. Avšak keď sa pozriete na užívateľov poštových služieb a ak vnímate za užívateľov iba eh, priemysel reklám, tak pre nich sa to vyplatí, pretože pre nich eh, sa zlepšili podmienky. Univerzálna služba, ktorá má zabezpečiť eh, tieto základné služby, teraz budú členské štáty platiť, ktoré sú pod veľkým tlakom, pretože tie rozpočtové možnosti už nemajú také ako v minulosti, tak aby mohli pokryť tieto potreby zo subvencií. Pán komisár, v tomto prípade v hodnotení dopadu sa príliš málo zohľadňoval dopad na tejto oblasti a vedie to k zhoršeniu situácie pre spotrebiteľov a tiež pre zamestnancov pôšt. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Lichtenberger. A teraz na minútu a pol pani Sabine Belsu. Ďakujem, pán predseda. Dva stupne liberalizácie pôšt sú už realizované. Komisia doteraz nezverejnila žiadnu, jednu, žiadnu štúdiu, ktorá sa týka sociálnych podmienok a dôsledkov otvorenia trhu e, pre poštové služby. Pán Samanie, pýtam sa vás, kedy predložíte konečne túto štúdiu parlamentu, kedy ju dáte k dispozícii. Včera sme komunikovali s mnohými eh, zamestnancami pôšt a boli z mnohých štátoch EÚ. Eh, e Hovorili, že eh, mnohí zamestnanci boli prepustení a potom zamestnaní za horších podmienok. E, konkurencia a, a e, súťaž nemožno e, nadraďovať tomuto všetkému. Ak komisia chce naozaj chceť urobiť niečo proti biede a vyčleňovaniu, musí teraz prestať s tou treťou, s tou treťou etapou liberalizácie poštových služieb Univerzálna, univerzálna služba si vyžiada ďalšie preskúmanie. Dovtedy žiadame moratórium pre tretí, tretí stupeň liberalizácie poštových služieb aj za zákazníkov, aj za zamestnancov pošt. Ďakujem, pani kolegyňa. Jedna na pol minúta. Pre pani Thun Honstein. Hovoríme teraz o veľmi dôležitom kruku a rozhodnatí. E, z hľadiska, ide o liberalizáciu poštových služieb a zdravú e, súťaž. O tomto hovorí táto smernica o plnej liberalizácii poštových služieb. Je potrebné zabezpečiť, aby táto smernica bola realizovaná, naplnená správne a včas vo všetkých členských štátoch. Zo slov pána komisára vyplýva, že bude v tejto otázke veľmi úzko spolupracovať s členskými štátmi. A ja sa veľmi teším rozhodnutiu komisie vytvoriť skupinu regulátorov, ktorá to budú národné, národné regulačné úrady v tejto oblasti. Dúfam, že to pomôže skonsolidovať poštové služby. Tým, že boli, bol trh poštový e, otvorený pre nezávislých operátorov, to je niečo nové a veľmi optimistické. Vypočuli sme si, že Európska komisia chce podniknúť ďalšie kroky zaručujúce, že títo nezávislí operátori môžu fungovať nezávisle v jednotlivých členských štátoch a s radosťou som mi privítala plán podrobného sledovania implementácie tejto smernice. Je tu však ešte jedna vec. EÚ potrebuje výrazné symboly a tým je spoločná mena, vlajka, hymna. Ale rovnakým takýmto symbol by bol roaming a spoločná európska poštová známka. Možno bolo zaujímavé e, zamyslieť sa nad takýmto rozhodnutím. Ďakujem pekne. Teraz minútu pani Serakiany. Ďakujem, pán predseda. Ukončenie liberalizácie poštových služieb do konca tohto roka je významným krokom. Bolo by však potrebné, keby Európska komisia prehodnotila dopady pre otvorenie trhu s poštovnými službami, aby sme lepšie pochopili požiadavky občanov. Ako chce komisia chrániť právo Európanov žijúcich v ťažko dostupných oblastiach, napríklad na vidieku či v horách? aby dostávali poštu pravidelne. Aké nástroje chce komisia prijať na to, aby takéto niečo bolo zaručené. Navyše si myslím, že táto smernica, ktorá už je na svete, by sa nemal používať na to, na, aby sa ospravedlnil sociálny dumping. Členské štáty ju musia uplatňovať a majú na to všetky nástroje. Ďakujem. Ďakujem pekne na 1,5 minúty pani. Ďakujem pekne, pán predsedajúci otázka, ktorá sa týka otvorenia tohto trhu, e, vytvorila dosť veľké obavy v mnohých krajinách, čo sa týka dostupnosti a kvality e, týchto služieb. Napríklad v krajine ako je Fínsko, ktorá je rozsiahla rozlohou, ale riedko osídlená. Je to nebezpečenstvo, že iba v tých husto osídlených oblastiach to bude zaujímavé, pretože tam je ten hospodársky zisk. Napriek tomu e, tie riedko osídlené oblasti, tam to bude musieť financovať mesto a obec a pritom financovanie distribúcie pošty v týchto vedeckých oblastiach je 4 krát eh, nákladnejšie, dokonca v niektorých prípadoch 10 krát eh, eh, nákladnejšie. V smernici sa hovorí, že je potrebné zachovať úroveň služieb a to tým, že operátori budú mať isté povinnosti. Rada by som počula z komisie, ako presne môže byť táto konkurencia spravodlivá, ak títo aktéry musia splňať o mnoho prísnejšie povinnosti ako ich konkurenti na trhu a predovšetkým, ako chceme pokryť eh, tie finančné náklady, ktoré súvisia s zachovaním tejto úrovne služieb. V smernici sa hovorí o niektorých možnostiach, napríklad, že financovanie stratových činností pôjde z daní. Toto je v súčasnej situácii neprestaviteľné, dokonca vo fínskej situácii to bude úplne absurdné. Máme tam štátnu firmu, ktorá má ročný zisk zhruba 100 miliónov eur. A toto by sme nahradili e, viacerými malými firmami, e, ktoré by e, vďaka tomu mali zisk a štátny rozpočet by tým prišiel o 100 miliónov eur. Toto sa bude dosť ťažko vysvetľovať daňovým poplatníkom. Myslíte, že umožní táto smernica to, aby členské štáty určovali poplatky na národnej úrovni za doručovanie služieb tak, aby všetci aktéry mohli e, zabezpečiť, že ich služby budú finančne výhodné aj v tých oblastiach, kde to nie je veľmi lukratívne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz pol minúta pre e, pani Fernández. Áno, ďakujem pekne, e, pán predseda. Poštové služby sú dôležitým nástrojom komunikácie. Zohrávajú významnú úlohu v súťaži, hospodárskej súťaži a takisto pri sociálnej, eh, mm, hospodárskej i územnej kohézii. Nie je možné prijať že obyvateľia vidieka nemajú prístup k týmto službám s rovnakou kvalitou, tak ako všetci ostatní. A izolované obyvateľstvo má rovnaké právo na poštové služby ako ostatní. Keď sa pozrieme na členské štáty, napríklad na Portugalsko, je naozaj málo bodov prístupu k týmto službám na vidieku a kvalita sa znižuje. Kvalita služieb musí byť zachovaná či zvýšená, ale nesmie sa znižovať. Okrem toho, uplatňovanie európskej smernice má negatívny vplyv na sociálne podmienky i e, pracovné podmienky. To nemôžeme akceptovať, nemôžeme jednoducho súhlasiť s tým, aby hospodárska súťaž um, jednoducho zliezla smotanu ostatným, ostalo len to, čo je uh, nezaujímavé. Ide nesmieme dovoliť, aby sa služby ponúkali iba tam, kde je to rentabilné, teda napríklad v oblastiach s veľkou hustotou obyvateľstva. Je potrebné, aby komisia našla riešenie na tie problémy, ktoré som teraz vymenovala. Teraz sa treba postarať o to, aby legislatíva bola tejto oblasti zachovaná a keď je to potrebné, aj zlepšovaná. Ďakujem. En este turno corresponde por un minuto y medio Ďakujem pekne. No a ako posledná dostáva slovo pani Okomi. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia, v našich moderných spoločnostiach komunikačné účinné služby sú naozaj zásadné. E, týka sa to prežitia našich podnikov, ako aj e, občanov. Liberalizácia poštových služieb predstavuje naozaj výzvu pre toto odvetvie a to vo chvíli, kedy technologický pokrok a hospodárska kríza naozaj e, túto situáciu zhoršili. Tak ako väčšina mojich kolegov, aj mne závisí na, záleží na e, územnej e, koheznosti a k tým patria aj tieto sociálne služby. Ako podpredsednička e, medziskupiny e, pre verejné služby si uvedomujem, že v budúcnosti budú dôležité takéto všeobecné hospodárske služby. Stovka e, poštárov už manifestovala, demonstrovala v Štrásburgu. Pre mňa je dôležité, aby táto liberalizácia poštových služieb nebola na úkor pracovných podmienok a taktiež kvality poskytovanej služby. Smernica 2008 má za cieľ zabezpečiť kvalitné služby za e, konkurenčné e, ceny a vytvoriť pracovné miesta. Preto treba aplikovať doslovne e, zákony, Hlavne čo sa týka e, poskytovania univerzálnych služieb. Naviac poskytovateľia poštových služieb musia e, diverzifikovať svoje aktivity a teda aj s tým aj svoje zdroje príjmu. Pán komisár, my počítame s Európskou komisiou, aby bola obozretná a aby zblízka sledovala vývoj v tomto hospodárskom odvetvi. Vy ste e, zrealizovali štrukturálnu reformu rozsiahlu, čo sa týka menovej politiky a finančného dohľadu. Ja som presvedčená o tom, že e, nás posuniete vpred aj v oblasti tejto dôležitej reformy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame ku Catch the Eye postupu. Máme oveľa viac prihlásených, ako máme času. a hrozí, že má časový sklz, ale vyzývam vás, aby ste sa pridržali jednej minúty. A tak ako to robím vždy, e, zoberiem vám mikrofón, keď prekročíte jednu minútu. Pán Mikulášik, najskôr nech sa páči. Gracias, señor presidente, cher monsieur le commissaire, kolegyne a kolegovia. Um, december 2010 je dôležitým milníkom vytvorenia spoločného trhu poštových služieb štátov európskej únie ktorý sa otvorí pre všetkých poskytovateľov poštových služieb a tým sa posilní konkurencia v tomto sektore

plne podporujem liberalizáciu a privatizáciu európskeho poštového trhu a odbúranie štátnych monopolov ktoré bude viesť nielen k zníženiu cien ale aj skvalitnenie poštových služieb pre bežného spotrebiteľa pričom si želám čo najmenšie dopady pre zamestnanosť. ďakujem pekne. ďakujeme pán mikolášik a teraz má slovo pán tarabella. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, aj ja som sa komisii pýtal v júni na nechcené dopady takejto liberalizácii na spotrebiteľov a viaceré štúdie vypichli, že sú tu mnohé zlé fungovania, e, hrozí e, náraz cien, zhorší sa kvalita služieb a zniží transparentnosť. Takže komisia musí zanalizovať e, túto situáciu tak, ako to spravila v prípade elektriny a určite teda do akej miery spotrebitelia budú ťažiť e, z takéto liberalizácie. A treba aj zanalizovať kvalitu pracovných miest, pretože nejde iba o to spraviť veľké prehlásenia o e, výhodách liberalizácie, ale naozaj treba to dobre zanalizovať a potom sa vyhnúť tým chybám, ktoré sa stali v ostatných liberalizovaných odvetviach Viem, že vznikla e, skupina pre dialog, ale tak ako povedal kolega Kadraui, treba ísť ešte ďalej. Od vás očakávame viac, pán komisár. Komisár musí, e, komisia musí e, všetko dobre zanalizovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Harkin na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vy ste nám, povedala, vy ste nám povedali, že e, smernica alebo komisia e, dáva usmernenia členským štátom pri aplikácii tejto smernice, ale ja sa vás chcem opýtať a požiadať vás o to, aby tie sociálne požiadavky boli aj rešpektované. Včera v parlamente sme hlasovali e, usmernenia o zamestnanosti a žiadame o príslušnú a slušnú prácu. Avšak vo väčšine členských štátov slušná práca v poštových službách sa je, je len predstavou. My už máme skutočne veľké obavy, rovnako ako občania a zamestnanci, o stratu pracovných miest. No a ja si nemyslím, že môžeme tento fakt neustále e, zanedbávať. Rovnako ako zastupkynia svoja, svojich voličov som od nich dostala mnoho žiadostí o to, aby som e, zaistila doručovanie poštových zasielok 5, týždňov, 5 dní v týždni. Nuž a na záver by som chcel ešte povedať, že súhlasím s mnohými predrečníkmi, že potrebujeme moratórium o plnej implementácii tejto smernice. No a ďakujem pekne a slovo teraz dostáva do, pán doktor Ferreira. Vážený pán komisár, no, zamestnanci zo sektora sú konfrontovaní s realitou, pre ktorú sa nedajú zatvárať oči. Poštové služby a ustanovenia o poštových službách nesúvisia presne s tým, čo bolo zavedené. Nož práva zamestnancov sa zhoršujú. Liberalizácia, privatizácia vedie k monopolistickej koncentrácii na celoeurópskej úrovni. Nož a takéto trendy sa ukazujú aj v krajinách, kde proces sa nachádza ešte v počiatočnej fáze geografické rozdelenie, ceny, sociálny dumping a dumping e, zamestnancov si vyžaduje spoločné opatrenia proti privatizácii týchto spoločných e, verejných služieb, pretože my chceme ísť príkladom a zdôrazniť, aké dôležité, aká dôležitá je táto vec. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva slovo pani Evelyn Regner. Vážený pán komisár, ja som sa zúčastnila diskusie o lepšej legislatíve liberalizácie poštových služieb. Je príkladom toho, že mnoho negatívnych dopadov by sa neobjavilo, ak by sme v minulosti, tak ako to bolo uvedené v správe o lepšej legislatíve, vykonali nezávislé vyhodnotenie dopadov. Komisia nezverejnila žiadnu štúdiu, ktorá by sa zaoberala sociálnymi podmienkami a dopadmi liberalizácie poštového trhu. Komisia podporuje len národné regulačné orgány, e, čistú konkurenciu bez hraníc. No a následky poznáme všetci. E, zle platení zamestnanci, nedoručovanie zásielok, doručovanie len e, v tro, počas troch dní, rozdielne ceny v rozdielnych regiónoch. No a preto mám osobnú otázku pre vás, pán komisár, nekrváca vám srdce, keď proti vôli obyvateľstva bude privatizovaná La Poste vo Francúzsku. Ďakujem veľmi pekne, pani Regner. No a slovo teraz dostáva pani Ines Ayala. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, sú krajiny ako Spojené kráľovstvo alebo Nemecko, kde boli masívne prepušťaní zamestnanci poštových firiem bez alternatívy. smernice bola schválená bez dostatočného štúdia dopadov. Nie je tu rovnaká pláca na rovnakom mieste. Ďalej hodnotenie sociálneho dopadu a kvality profesie nemôže vyústiť v sociálny dumping. No a preto by sme skutočne chceli, aby sa zmenila smernica v snahách parlamentu. Náš predseda upozorňuje rečničku, že hovorili príliš rýchlo. No už po druhé, hodnotenie sociálneho dopadu a kvalita zamestnanosti, ktoré sa nemôže zakladať na sociálnom dumpingu a preto chceme tlačiť na pána komisára, aby skutočne robil to, čo od neho Európsky parlament žiada. No a v konečnom neposlednom dôsledku práva nie sú len mm, vecou občanov, ale to sú práva, ktoré sme im slúbili aj do budúcnosti. Jedná sa o možnosť poskytovania nových poštových služieb. Ďakujem pekne a teraz má slovo Pán Pirilo. <clears throat> Eh, Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár Barnier, prechod smerom od poštových služieb, ktoré e, spravovali členské krajiny k správe celoeurópskej. To je iniciatíva, ktorú treba len podporiť. Som E, len za to, ale napriek tomu by som chcel, aby sme veľmi pozorne naštudovali reálne výhody, náklady a lehoty. Ide o presné prerozdelenie pošty, treba zohľadniť e, osobitosti regiónov, e, odľahlých častí, treba vytvoriť prepojenia medzi rôznymi krajinami, posilniť ich a posilniť prepojenia medzi jednotlivými oblastiami. je, potrebné, je, je potrebná stabilná zamestnanosť pre zamestnancov pošty a e, dobré ustanovenia, pokiaľ ide o ich dôchodky. Poštové služby, e, náklady pre poštové služby nemôžu narast. Rečník je prerušený predsedom. Pokračujem. Prekvapuje ma, že autor otázky nemá dostatok e, času na to, aby, aby, aby mohol reagovať. Musíte sa práve preto odkazovať na pravidlá catch the eye. Ako predseda vám dám dve minúty, aby ste mohli odpovedať na všetky položené otázky, pretože ste autorom otázky. Uh, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je tu množstvo ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť na procese Catch the Eye a to nám ukazuje, aká dôležitá je táto otázka, pokiaľ ide o Európsky parlament. A tu chcem zdôrazniť smerom k pánu komisárovi, e, počul som vašu odpoveď, pán komisár, a do určitej miery ma potešilo, čo ste povedali ale je tu, e, sú tu výrazné obavy v parlamente, pokiaľ ide o liberalizáciu poštových služieb, sociálne podmienky zamestnancov, takisto pokiaľ ide o e, podmienky služieb, ktoré sa e, poskytujú v rámci univerzálnych služieb. A tie sa zhoršia práve a budú položené na altár privatizácie a liberalizácie. Je dôležité, aby sme a dúfam, že vy, pán komisár, na to odpoviete vo vašej e, odpovedi. A druhý, druhý bod e, je, e, sa týka rečníka zo skupiny EFD, ktorý hovoril o Spojenom kráľovstve. Ve, veril, on obviňoval túto liberalizáciu z toho, že viedla k uzavretiu mnohých prevádzok v Spojenom kráľovstve. Toto treba zdôrazňovať. Uzatváranie tých z prepojených spoločností bolo rozhodnutie Spojeného kráľovstva a ktoré nastalo preto, že, že e, britská, pardon, vláda Spojeného kráľovstva odmietla e, subvencovať e, tieto prepojené služby a to bola jedna z hlavných príčin, prečo spoločne s kráľovskou službou, kde sa škrtali služby, sa práve aj tieto prepojené služby mali teda utrpeli týmto. To boli naozaj najšokujúcejšie veci, ktoré som, pokiaľ ide o poštu, vôbec kedy počul. Prečo tá najliberálnejšia skupina a apeluje práve z, radov e, Spojeného kráľovstva od Tečerovej cez Majora až k Blairovi sa to dialo bohužiaľ nezrozumiteľné výkriky zo sály. Predseda prerušuje e, rečníka. Váš čas vypršal. Teraz uzavrieme rozpravu e, v CatchDI. Záverom si vypočujeme odpovede pána komisára k, tej, k tejto rozprave k jednotlivým relatívne dlhým príspevkom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslanci, táto rozpráva je mimoriadne dôležitá. Chcem sa vám poďakovať, pán eh, Simpson, za to, že ste ju vyprovokovali. Pripomeniem dve, tri veci predtým, ako zájdem ďalej vo svojich odpovediach. Tak, ako som povedal pred chvíľou a ako každý musí objektívne aj priznať, táto reforma, toto otvorenie poštových služieb eh, nebolo nejakým tajomstvom, ani ničím unáhleným, ani nejakou náhodou. Bolo to riadne demokraticky odobrené a má to podporu všetkých vlád. Viacerí z vás sa na tom výrazne zúčastnili. Pán Simpson, pán e, Ferber a ďalší, e, vy k ním patríte. Teraz e, je to postupné zavádzanie. Bolo vykonaných 20 zhruba sektorových štúdií pán Delange, takže žiadne unáhlenie, žiadne utajovanie. A pán Tarabela ani nikam neutekáme. Všetko sa robí postupne, po etapách. Prvá vec, teraz druhá. A viem, čo je zakotvené vo zmluvách. Pani Okony pripomenula dôležité slovo. Ja som sa byl ako e, bývalý spravodajca e, aj za Lisabonskú zmluvu, keď som bol ešte e, komisárom a e, dal som do zmluv e, pojem územná celistvosť a má to veľký význam. Tak ako v Lisabonskej zmluve sú nové výrazy o bezpečnosti, o ochrane verejných služieb. Pre mňa sú to veľmi dôležité pojmy, nad rámec mojich osobných presvedčení, a to poviem v jednej vete, aké sú uh, ja si nemyslím, že Európa rovná sa veľká zóna voľného obchodu. Európa to nie je iba veľký trh, je to priestor, spoločný priestor hospodárskeho, sociálneho a vôbec eh, humanného života. A eh, ja som späť v komisii s týmto presvedčením. Ja eh, sa budem týmto riadiť eh, v nadchádzajúcich eh, piatich rokoch vo všetkých mojich akciách, ak toľko zotrvám vo svojej funkcii. To je teda v zmluve, na to nezabudám a vždy to pripomeniem všetkým tým, ktorí by to akože zabudli. Potom sú tu samotné smernice mm, pani Vil za ďalším môžem úprimne povedať, že nejaká, nejaké moratórium alebo zablokovanie takéhoto vývoja by bolo užitočné. Podľa mňa by to vytvorilo neistotu e, škodlivú pre užívateľov a podniky a nebolo by to ani zodpovedné. Ale ja som teda potvrdil, že postup bude napredovať, ale máme e, povinnosť kontrolovať, že to prebieha dobre v súlade s tým, čo je zakotvené v smernici a v zmluve o EÚ. Pani Bák, pán Okony hovorili o univerzálnych poštových službách a tu sú opäť dôležité pojmy a to musí e, posilniť úroveň poskytovania služieb. Existujú viaceré mechanizmy a my sa musíme ubezpečiť, že budú používané kompenzačný fond, verejné zakázky a ďalšie nástroje. Na to taktiež nezabúdam. Potom e, zahrnutie pracovných podmienok, to je jedna zo základných požiadaviek. Na to treba tiež myslieť pri e, povolovaní alebo licencovaní e, nových poštových e, poskytovateľov služieb. Pani Serakina, pani Durand, tretia poštová smernica. Tu sa jasne hovorí, že členské krajiny majú nástroje eh, v oblasti eh, pracovnej legislatívy a teda bojov- je možné bojovať proti eh, sociálnemu dumpingu a členské krajiny v, z- v zmysle subsidiarity musia nájsť dobrý spôsob, ako zabezpečiť dobrú sociálnu ochranu a dobré pracovné podmienky. Ja by som e, mohol uvádzať ďalšie príklady vied a pojmov, ktoré predstavujú požiadavky pre členské krajiny, komisiu, e, podniky. To všetko je pod e, kontrolou vášho parlamentu a rady. Ale ešte poviem niečo k téme, na ktorej mi mimoriadne záleží. Ja som 20 rokov bol e, zvoleným zástupcom veľmi horského, e, veľmi horskej oblasti. Tam naozaj žije veľa e, izolovaných osôb. Pán Gallagher, pani Fernandez, aj pani Harkina ďalší o tom hovorili. Čo sa týka vidieckých oblastí, tu chcem pripomenúť, že ak členské krajiny nebudú e, rešpektovať isté minimálne požiadavky, tak potom komisia použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii e, na to, aby donútila členské krajiny poskytovať takéto základné poštové služby, hlavne v týchto vidieckých oblastiach, opäť v zmysle tej územnej celistvosti. Ja vidím, že sa musíme e, pohnúť vpred bez toho, aby sme niekam utekali a musíme sa ubezpečiť, že to, čo e, je zakotvené v zmluvách, je aj rešpektované. Preto pán predseda e, tie jednotlivé etapy, hodnotenia, štúdií, e, prípadných oprav, to všetko bude použité. Pán El pani Tikau a ďalší hovorili o prvých štúdiách. Ja môžem potvrdiť, že tento rok budeme E, vykonáme prvú štúdiu na konci tohto roka, panel Alkadraui, už sa na nej pracuje a pre všetky zúčastnené strany opíše najnovší vývoj poštových služieb a e, bude sa zoberať aj e, najnovšími trendami v oblasti zamestnanosti. Ale tu neskončíme. Je aj hodnotiaca oficiálna štúdia, oficiálna správa, ktorú my dlžíme v roku 2013 parlamentu a rade, keď smernicu budú uplatňovať všetky členské krajiny a potom je tu e, skupina pre dialog užívateľov, na nej sa zúčastnite aj vy, tak ako odbory, podniky a samotní e, užívateľia. A bude v kontakte so skupinou regulátorov, budú vykonané e, budú preskúmané tie hodnotenia dopadu z pera komisie. Takže na záver, vážení prítomní, pani Duro a ďalším chcem e, povedať následovné. Ja pripisujem veľkú dôležitosť, tak ako vy, tomu, aby táto smernica bola správne implementovaná, bez toho, aby e, trpeli občania alebo užívateľia. Takže e, rovnako ako vám aj mne záleží na objektívnosti, presnosti a úprimnosti hodnotení dopadu. A keď už hovoríme o tej úprimnosti, chcem použiť výraz pána Simpsona spred eh, chvíle. Treba byť spravodlivý s Európou a preto tieto štúdie a ich eh, zverejnenie a vyplývajúce rozpravy, hlavne v rámci eh, skupiny pre dialog užívateľov, Jednoducho musíme byť spravodliví k Európe a držať sa spoločných rozhodnutí. Keď hovoríme o zamestnanosti v, tej, v tomto odvetvi, keď hovoríme o kvalite e, distribúcie, keď hovoríme o e, územnej kohezii, o sociálnej ochrane, e, čo dlžíme európskym rozhodnutiam a rozhodnutiam e, podnikov, ale aj politickým rozhodnutiam vlád. E, Jednoducho treba povedať, kto je zodpovedný za akú oblasť a nie je to všetko váľať na EÚ, e, za, viniť EÚ za to, čo sa deje v teréne. Preto je dôležitá tá rozprava a tie hodnotenia. E, pani Durand, preto, tak ako aj ostatní e, poslanci, poslankyne, ja sám dohliadnem na vytvorenie tej skupiny pre dialog užívateľov, aby som dokázal, že sme odhodlaní ako komisia, že sme úprimní, pretože to, je, to tvorí ja jadro tohto veľkého trhu. Ako som povedal, je to priestor e, života hospodárskeho, sociálneho. Ďakujem pekne. Konec. Ďakujem pekne, pán komisára. No a e, týmto sme ukončili rozprávu na túto tému. O niekoľko minút začne hlasovanie. Ostáva nám ešte 8 minút. V každom prípade teraz sa na dobu do hlasovania prerušujeme zasadnutie. Želám vám ešte pekný deň a pekný víkend.